Dear uh, colleagues. Kolegovia, kolegyne, vítam vás všetkých dnes popoludní na našom spoločnom uh, zasadnutí výborov. Pán Gualtieri z Ekonu príde na druhú časť tohto zasadnutia. Dnes by som chcel privítať nie dvoch komisárov, ale dokonca troch, takže vítam podpredsedu komisie pána Dobrovskisa a takisto aj pani komisárku Tyson a pána Moskovičiho za na tomto hospodárskom dialógu o mechanizme varovania a e, raste. Poprosím kolegov, kolegyňa, aby sa usadili. Toto podujatie je súčasťou rámca zodpovednosti, ktorý je vlastne stanovený v rámci nariadenia o Sixpacku a je to vlastne prvý krok v rámci tohto výročného cyklu. Počíta sa tu s týmto sixpackom, v tomto sixpacku s týmito vyjadreniami, takže musia sa komisári objaviť a budeme tu mať takýto hospodársky dialog, takže budú tu spravodajcovia, ktorí sa môžu e, vyjadriť e, k týmto témam, ako napríklad e, k správe o zamestnanosti, bude tu výmena názorov s komisiou a môžete sa pýtať aj konkrétne otázky, to je veľmi dôležité. Takže najprv dostane slovo pán komisár, naši komisári, ktorí sa najprv vyjadria jeden po druhom, každý má 20 minút a potom budeme mať dve kolá rečníkov v prvom kole a v druhom kole, ktorému už bude predsedať pán podpredseda Ulskok, podpredsednička Ulskok, ktorá e, ktoré potom tejto diskusii tu budú tri kolá rečníkov ešte. Takže teraz dostane slovo hlavne pán komisár Dombrovský, nech sa páči, máte slovo na úvod. Pán predseda, vážení poslanci, som veľmi rád, že vám môžem predniesť jesenný balík, ktorým sa spúšťa Európsky semester 2017. E, tento je na pozadí e, ekonomického rastu. Európske HDP e, je vyššie než pred krízou a všetky členské štáty by mali na budúci rok rásť. Je to rast, ktorý je náročný na pracovné miesta, nezamestnanosť klesá a súkromná spotreba e, stúpa, investície tiež rastú a verejný deficit a e, pomer štátneho dlhu KDP tiež klesajú. A má to tak byť aj v najbližších dvoch rokoch. Ale toto všetko je krehká situácia. Politická neistota, malý globálny rast a slabá, slabý globálny obchod Ehm, predstavuje celý rad ekonomických a sociálnych problémov, tak ako je to uvedené aj v spoločnej správe o spoločnej správe o zamestnanosti. Vidíme stále vysokú nezamestnanosť medzi mladými, pretrvávajú rozdiely v raste a príjmoch v jednotlivých krajinách. E, úroveň dlhu verejného či súkromného je stále vysoká. Vo finančnom sektore sú stále, je stále veľký podiel zlých pôžičiek Takže toto všetko spomaluje rast. Mm, celkový záver je našej analýzy, že máme dobrý nábeh a potrebujeme posilniť investície, realizovať štrukturálne reformy, zabezpečovať zodpovedné fiskálne politiky. Preto sa musíme zamerať na niekoľko vecí. Vyššie investície to podporí dopyt, ako aj E, posilní náš e, e, potenciál rastu. Aby sme to dosiahli, musíme riešiť regulačné aj administratívne prekážky investícií na všetkých úrovniach. Musíme postúpiť s bankovou úniou a s trhom a s unijným kapitálovým trhom, aby sme mohli riešiť tieto slabé miesta. Ďalej, Potrebujeme reformy na zvýšenie produktivity. Tým pritiahneme nové investície a zvýšime reálny príjem na úrovni EÚ. Ide o implementáciu stratégie jednotného trhu. Takto vzniknú nové podnikateľské príležitosti. A potom potrebujeme dosiahnuť veľký pokrok na úrovni členských štátov v tejto otázke. Ďalším okruhom sú zodpovedné fiškálne politiky pre makroekonomickú stabilitu a udržateľný rast. Novinkou tohto ročného balíka je oznámenie o fiškálnom postoji pre euro a e, oblasť, tak ako to e, po prejave predsedu e, únie Junckera o stave Únie a v súvisiacom liste, v ktorom oznámil úmysel. Komisia si myslí, že potrebujeme pozitívny fiškálny postoj aby sme dosiahli celkovú rovnováhu v, v rôznych politikách v eurooblasti a aby sme podporili takto monetárnu politiku ECB. To znamená, že členské štáty potrebujú posilniť a znížiť svoj deficit a musia dodržiavať pravidlá, ktoré im boli odporúčané. Súčasne musia členské štáty tie, ktoré majú fiškálnu pozíciu nad strednodobým cieľom, e, realizovať expanzívnu fiškálnu politiku a posilniť investície. Patrí sem napríklad lepšia efektívnosť výdavkov a výberu štátnych príjmov, prioritizácia investícií a reformy na udržanie na zlepšenie udržateľnosti. Pre eurooblasť komisia odporúča E, reformy na podporu rastu a produktivity, podporný fiškálny postoj, tvorba pracovných miest, sociálnu spravodlivosť, posilnenie bankového sektoru a dobudovanie ekonomic- hospodárskej a menovej únie. Všetky tie nástroje, monetárne, fiškálne a štrukturálne, musíme posilniť a skombinovať, aby sme vytvárali viac pracovných miest, rastu investícií a celkovú, a celkovú Mm, e, rovnováhu. Návrh správe, správy upozorňuje na nedávne zlepšenia na trhu práce, zdôrazňuje významné výzvy, ktoré ale zostávajú, ako je napríklad vysoká úroveň nerovnosti, vysoká miera nezamestnanosti mládeže ako aj problémy v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, odbornej prípravy, dlhodobej nezamestnanosti, nedostatočného zastúpenia žien na trhu práce. To Ďalej tu máme problematiku, ktorú vyvoláva prílev žiadateľov o azyl a migrantov. To všetko si vyžaduje komplexné integračné politiky. Takže všetky členské štáty musia posilniť svoje úsilie tak, ako je uvedené v ich špecifických odporúčaniach pre krajinu. Samozrejme, reformy trvajú dlho ale čím viac to budeme odkladať, tým viac zaťažujeme ekonomiku a znižujeme potenciál rastu. Súčasťou našej jesennej práce bolo aj previerka všetkých členských štátov z hľadiska makroekonomických nerovností a identifikovali sme 13 krajín pre hĺbkové revízie. Minulý rok to bolo 19 krajín, takže tu vidíme určitý pokrok pri riešení nerovností, ale vidíme, že problémy pretrvávajú Vážení poslanci, na jar budeme mať ďalšie kolo špecifických odporúčaní pre krajiny, kde chceme zintenzívniť náš dialog s členskými štátmi a sociálnymi partnermi, aby sme sa lepšie chápali a úspešne realizovali reformy. Aby sa pripravili národné programy, tak sa vyzýva k posilneniu úlohy národných parlamentov v tohoročnom, e, tohoročnom prehľade ročného rastu. Som presvedčený, že Európsky parlament cez svoje kontakty a ako aj aj naša práca budú naďalej také silné, ako boli vždy potrebujeme vedieť, čo sú naše spoločné priority a záväzky. Teším sa na výmenu názorov s vami a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz by som dal slovo pani komisárke Tyson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci, dovolte, aby som zdôraznila, že tie pozitívne trendy, ktoré spomenul podpredseda Valdy, súvisia s reformami, ktoré realizovali v nedávnych rokoch členské štáty a tým sa zlepšuje obsah pracovných miest v tejto v oživení, ale oživenie je krehké. Viac ako 4 milióny E, mladých ľudí sú stále bez práce. Stále máme 190 tisíc ľudí, ktorým hrozí chudoba alebo sociálna vylúčenosť v EÚ. Vrátanie 25 miliónov detí a 23,7 sa vrátilo k úrovni chudoby z roku 2008, ale v roku 2015 e, sme na roku 2009 a príjmy domácnosti sú není ešte stále na úrovni spred roku 2009. Vidíme rozdiely, ktoré pretrvávajú v rámci členských štátov v otázke zamestnanosti a sociálnych výstupov. Takže ešte stále nemôžeme byť spokojní. E, prieskum prehľad ročného rastu ukazuje to, čo priniesli technologické zmeny, globalizácia a ekonomická obnova. A ako pán podpredseda povedal, musíme zdvojnásobiť naše úsilie, tak aby sme posilnili investície, štrukturálne reformy a e, fiškálne politiky, tak aby členské štáty prišli s inkluzívnejším rastom. Vyzývame k investíciám do vzdelávania, celoživotného vzdelávania, aby sme podporili zamestnateľnosť a znížili rozdiely v mzdách ako aj možnostiach pracovného uplatnenia medzi vysoko a nízko kvalifikovanými pracovníkmi Prognozy ukazujú, že stále budú chýbať ľudia s um, praktickým vzdelaním, s učňovským vzdelaním. Potrebujeme takýchto pracovníkov, ktorí budú mať e, základné zručnosti, ale súčasne potrebujeme celú škálu ľudí aj so podnikateľskými zručnosťami a digitálnymi zručnosťami. Tieto posolstva výročného prehľadu sú aj podporené spoločnou správou o zamestnanosti, kde je celkový prehľad o politikách zamestnanosti a zamestnanosti v EÚ. Návrh správy ukazuje, že členské štáty realizovali dôležité reformy na trhu práce, ako aj v sociálnej oblasti. Sú to také reformy ako posilnenie kapacít služieb, verejných služieb zamestnanosti, koordinácia medzi agentúrami, záruka mládeže na posilnenie zamestnanosti mládeže, ďalej dualita, segmentácia trhu prácu, posilnila sa udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov. Pokrok nastal, ale treba ďalej konať a sociálnu politiku treba vnímať ako produktívny faktor. Členské štáty musia zlepšiť svoje systémy sociálnej ochrany, zlepšiť účasť na trhu práce, zabrániť vylúčenosti a sem patrí aj podpora príjem, primeraného príjmu a prístup k, k kvalitným službám, ako je starostlivosť o dieťa, dlhodobá starostlivosť, bývania a podobne. Potrebujeme najmä posilniť opatrenia na účasť na trhu práce, najmä pre ženy, a riešiť segmentáciu trhu práce dobrou rovnováhou medzi flexibilitou a primeranou bezpečnosťou. Viaceré členské štáty už pripravili stratégie na integráciu migrantov na základe predchádzajúcich skúseností a podnikateľských skúseností. Viaceré členské štáty musia ešte vytvoriť štruktúry na zvládanie migrantov a utečencov aj dlhšie ako na krátkodobé obdobie a efektívny sociálny dialóg je dôležitý pre dobre fungujúci sociálnu trhovú ekonomiku. Potrebujeme to na dosiahnutie dobrej rovnováhy, keď sa vytvárajú sociálne a hospodárske politiky s pohľadom do budúcnosti. To znamená, že reformy ukazujú pozitívne výsledky, ale musíme ďalej konať a chceme posilniť našu sociálnu trhovú ekonomiku. Tie isté posolstva o potrebe realizovať reformy na trhu trhu práce sa týkajú aj v obla, sú uvedené aj v odporúčaniach pre eurozónu. a páni pani Vidíme, začíname vidieť konkrétne výsledky pre občanov, ale potrebujeme, aby sa všetci účastňovali na úsilí vlády, parlamenty, EP, sociálni parlamenty, civil, občianská spoločnosť, národné parlamenty a my potrebujeme aj vaše vstupy v kľúčových okamihoch tohto procesu semestra a teším sa na to, že budem môcť s vami diskutovať. Ďakujem pani Tyson, ďakujem pani komisárka a teraz dávam slovo panu komisárovi Moskovicimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dnes s mojimi kolegami vám predstavím vlastne ten sedný balíček, ktorý bol e, zverejnený v rámci tej dnes tej situácie, ktorú tu máme, ako to vlastne vysvetlil kolega Valdi, sme vlast, v rámci hospodárskej obnovy, ktorá je veľmi slabá, ale musíme sa snažiť. Predovšetkým, pokiaľ ide o perspektívy rastu, tieto sa dejú predovšetkým mimo hranic Európskej únie a preto podporujeme export. Vidíme, že inflácia je slabá a pokiaľ ide o nezamestnanosť, táto je veľmi vysoká, ako sme videli, máme na úrovni 10 takže máme tu v podstate e, veľa ľudí, ktorí sú mimo práce, vidíme to celkom jasné pokiaľ ide o konkrétne investície, tieto začínajú, ale zatiaľ sú slabé, pretože sú brzdené slabými perspektívami hospodárskeho rastu, takže tu je veľké riziko, že tu bude pod využitie výrobných kapacít, môže sa to stať chronickým a môže to potom mať dopad aj na potenciálny rast. Máme tu jednoducho tú ťažkú situáciu, ako som povedal, a preto komisia apeluje na európske štáty, aby zdvojnásobili svoje snahy. To je pre nás veľmi dôležité. V rámci hospodárskej politiky treba podporiť investície, robiť reformy štruktúrálne, takisto robiť rozpočtovú politiku rozumnú. Tretia priorita je orientácia pozitívna v rámci rozpočtovej politiky. Opatrenia musia byť robené teraz, na to, aby sme znovu vyvážili ten politický mix v rámci eurozóny, aby sme podporili menovú politiku zo strany Centrálnej Európskej banky, pretože sa to už veľmi očakáva treba povedať, že treba realizovať tieto eh, rozpočtové potreby, ktoré budú obsahovať jednotlivé odporúčania a potrebujeme mať reštriktívnu rozpočtovú politiku pre eurozónu v rámci obdobia 2017-2018, pretože to vyžaduje hospodárska situácia. Po druhé, tá rozpočtová situácia momentálna, celosvetová, eh, je dosť nevyvážená medzi tými členskými štátmi a je to jednoducho e, proti tomu, čo si vyžaduje dobrá situácia v rámci eurozóny. A čo je paradox, nemôže to dlho trvať. E, a tí, ktorí majú eurozónu alebo euro, tak tí jednoducho nie sú pripravení využívať takýto spoločný prístup. Preto potrebujeme spoločný prístup na to, aby sme zvládli tieto komplikované situácie v rámci celej eurozóny, aby táto mohla z toho získať. Zároveň tento politický mix si vyžaduje zlepšenie kvality, pokiaľ ide o verejné financie, Pritom treba sústrediť predovšetkým na investície, treba spustiť také reformy, ktoré budú zlepšovať e, životaschopnosť dlhodobých verejných financí. Dámy a páni, správa o mechanizme varovania identifikuje členské štáty, pre ktoré hĺbková kontrola bude musieť byť realizovaná v rámci tých správ krajina za krajinu v rámci Európskej semestra na to, aby sme vyhodnotili, že či sú vlastne postihnuté nejakými nevyváženostiami makroekonomickými a či si vyžadujú nejaké opravné opatrenia. Horizontálna analýza tejto správy ohľadne mechanizmu varovania roku 2017 naznačuje, že hlavné zdroje rizika ešte stále zostávajú tie isté ako tie, ktoré by identifikované v rámci správy z roku 2016. Pokiaľ ide o tie nevyváženosti externé, Niektoré krajiny e, ešte stále majú nadbytok, pokiaľ ide o likviditu. A e, takisto je to veľké množstvo členských štátov, kde e, je veľká zadlženosť a kde nominálny rast je v nevyváženosti, pokiaľ ide o zadlženie. Vo všeobecnosti treba povedať, že máme ešte veľké množstvo krajín, ktoré sú pod hranicou, ktorú očakávame. Ak by banky navýšili svoju kapitalizáciu, ak by boli viac rezistentné voči tým šokom, aby sa tá rezistencia zlepšila, Napriek tomu, treba povedať, že ešte sú tu viacej revízy. Treba povedať, že tá správa hľadne mechanizmu varovania roku 2016 pokazuje na to, že tie hĺbkové kontroly sú veľmi dôležité pre viaceré členské štáty. 13, týchto 13 štátov už boli spomenuté, boli, pred, boli vlastne pod e, robia sa tie hĺbkové analýzy na to, aby sa e, analyzovali tie jednotlivé nevyváženosti a tie nové opravné opatrenia budú slúžiť na to, aby sa urobili konkrétne špecifické opatrenia v rámci tej procedúry, ktorú sme si zvolili, na to, aby sme znížili tie nevyváženosti, ktoré tu máme. Dámy a páni, na záver tejto prezentácie by som chcel povedať niekoľko odporúčení, pokiaľ ide o eurozónu od semestra Európskeho roku 2015. Tieto odporúčania pre eurozónu sú zverejnené, zverejnené na začiatku Európskeho semestra, kde sa robí aj tá výročná správa o raste. Tieto zmeny tu ide predovšetkým o filozofiu toho semestra európskeho, na to, aby sa tieto spoločné výzvy, aby sme si ich uvedomili, aby sa to implementovali do tých jednotlivých odporúčení pre jednotlivé krajiny. A toto prináša svoje ovocie, pretože sa začala riešiť táto situácia. Jednotlivé špecifické odporúčania sú teda predovšetkým na dobré fungovanie už spomenutej eurozóny. Prvé odporúčanie sa týka kontinuácie v politike, ktorá podporuje hospodárskú obnovu, ktorá podporuje konvergenciu, ktorá zjednodušuje e, tie úpravy tých nevyvážeností makroekonomické, ktorá zlepšuje aj tie adapčné kapacity. Druhé odporúčanie sa týka rozpočtovej politiky, predovšetkým potreby ktoré som už hovoril, prijať orientáciu, ktorá bude pozitívna, oveľa pozitívnejšia v rámci rozpočtovej politiky, v rámci toho paktu stability a potom ešte dobré fungovanie trhu z práce, ako aj finančného trhu, to sa vlastne týka v rámci tej tretej a štvrtej e, odporúčania. A na záver, posledné odporúčanie, to sa sústredí predovšetkým na potrebu zrýchliť tie snahy, aby sme završili tú hospodárskú úniu. Tie diskusie, ktoré členské štáty, pokiaľ ide obsah týchto odporúčania, pokiaľ ide tento balíček jesenný, tá diskusia prebieha, tá diskusia bola veľmi produktívna. Euroskupina preukázala, že preferuje e, neutrálnu orientáciu, nie nejakú pozitívnu. To nie je to, čo odporúčala komisia, však treba povedať, že je to určitý pokrok, e, pokiaľ ide o hospodársky pokrok. Tá diskusia ešte stále utvorená a nezastaví sa táto diskusia e, na základe iba tejto prvej fázy. Tento dialog je veľmi dôležitý na to, aby sme zlepšili vlastne privlastňovanie alebo implementáciu toho semestra a tých jednotlivých odporúčení za jednotlivé krajiny a to aj vďaka tých úzkých prepojení medzi jednotlivými národnými parlamentami, Európskym parlamentom, ktorý je veľmi dôležitý partner na to, aby sme podporovali implementáciu týchto stanovených priorít a my to nazývame vlastne úzká implementácia medzi sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o implementáciu tých národných plánov v rámci záujmu európskych občanov. A chcel by som sa vám poďakovať za príležitosť, že som mohol opätovne pred vami byť a prednes vám tento príhovor. Ďakujem. Ďakujem pekne a týmto sa dostávam k vám. Kolegovia, začneme s prvým kolom. Máme tu tak spravodajcov, ako prvý dostane slovo pán Hojtmark, potom pani Tu. Máte 3 minúty, takže nech sa páči, pán Hojtmark. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, ehm, pani, pán komisár, pani komisárka za prezentácie. Myslím si, že niektoré z tých vecí, čo tu odzneli, treba vyzdvihnúť. E, predovšetkým ide o e, zlepšenie kvality verejných financií a potreba štrukturálnych reforiem. E, jednoducho o tom ste hovorili obidvaja a tak, ako bolo prezentované v tom prehľade o raste skutočne došlo k ekonomickému oživeniu, ale len miernemu. E, a určite, že nejde o nejaké šibnutie prútikom menovej politiky. Máme otázku, do akej miery ten nízky rast, ktorý teraz zažívame, zažíva e, alebo e, sa odvíja od tej špecifickej situácie e, veľmi nízkych úrokových sadzieb, respektíve od menovej politiky. A propo tie nízke úrokové sadzby, napriek takýmto sadzbám investície sú veľmi nízke. A čo sa týka verejných financií, musím povedať, že je zarážajúce to, že v situácii, keď sú e, neobvykle nízke úrokové sázby, e, e, členské štáty nedokázali znížiť svoje deficity a, a pritom ten, tá úroková sadzba na e, vlastne tých ich dlhových prostriedkoch je veľmi nízke. To nám her, niečo hovorí o budúcnosti. Musíme si uvedomiť, že e, tá menová politika nie je trvalo udržateľná a e, dokonca aj ECB to uznalo. Čo to znamená? Koľko máme času na to, aby sme vajatali s tým znižovaním deficitov? ak členské štáty nedokážu využiť tú vynikajúcu situáciu, ktorú máme s nízkymi úrokovými sadzbami a vlastne presadiť štruktúrálne reformy a tým e, znížiť deficit, <laughs> tak ak sa to teraz nepodarí, tak už neviem, ako by sa to mohlo podariť v situácii, keď budú vyššie e, úrokové sadzby. A to nie len z titulu menovej politiky, ale aj v súvislosti eh, s tou situáciou, ak pak stability je spochybňovaný. A stane sa to, čo už sme veľakrát zažili, že zrazu vyskočia úrokové sadzby a to bude mať priamy dopad na zamestnanosť a predovšetkým na finančnú stabilitu. Preto sa pýtam, čo to bude znamenať pre zamestnanosť, štrukturálne reformy, deficity, ak nebudeme konať i hneď, ak budeme vyčkávať e, pretože to skutočne mohol, môže poviesť ešte k ďalšiemu naťahovaniu deficitov a to je drakonické riešenie pre najbližšie týždne, mesiace. E, samozrejme hovorím metaforicky. Bolo by dobre, ak by ste sa vyjadrili k tej absencii štrukturálnych reforiem a neznižovanie e, deficitov. E, teraz za výbor EMPL Janatum. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, pani komisárka, e, výbor pre zamestnanosť v útorok minulý týždeň poprvýkrát mal diskusiu týkajúcu sa mojej správy Veľmi rada konštatujem, že tento rok sa kladie dôraz na sociálnu spravodlivosť, aby sa zabezpečil inkluzívny rast, takisto e, tá, to oživovanie e, e, európskej ekonomiky prináša aj určité nové pracovné miesta. Aspoň v niektorých, niektorých členských 14 8 miliónov nových pracovných miest od roku 2013, miera nezamestnanosti 8,5 a od 20 do 64 je to ešte výrazne nižšie. Miera nezamestnanosti v eurozóne však pretrváva na pomerne vysokej úrovni 10 Dá sa teda povedať, že v nedávnej dobe došlo k určitému zlepšeniu, ako e, sa nám podarí presadiť e, vlastne tú mieru e, uplatňovania cieľa tých 70 e, v prípade uplatňovania toho e, e, rozpočtu. Čo sa týka posilňovania digitálnych zručností, boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, ako to chcete riešiť, ak sa neuplatňujú nástroje na potieranie čiernej práce? Ako chcete bojovať proti chudobe? Dru, e, druhá otázka sa, e, sa týka európskych programov zameraných na vytváranie pracovných miest. Uvítali by sme, keby nás komisia informovala o krokoch, ktoré považuje za nevyhnutné pre e, lepšie využitie existujúcich programov a mechanizmov. Skutočne by mali zabrať a vytvárať pracovné miesta. Zdá sa, že E, sú tam určité problémy a, a aké sú tieto problémy. Tretia otázka. Je zrejme, že potrebujeme e, e, trvalo udržateľné systémy sociálneho zabezpečenia v Európe a chceme mať aj zdravé daňové režimy. Musíme si uvedomiť, že európska populácia starne a preto potrebujeme eh, mať reformu eh, sociálnych systémov v členských štátoch. Aký má názor komisia? Eh, či všetky členské štáty by mali stanoviť minimálne sociálne štandardy. Zrejme to je jediná cesta k ďalšej integrácii európskeho trhu práce. Štvrtá otázka Nezamestnanosť a chudoba sú nebezpečné nielen z hľadiska ekonomického rastu, môžu e, byť skutočne e, nepriateľom európskej integrácie. E, Európania pociťujú výsledky a prínosy integrácie vo svojej každodennej každodennom živote, ale by, tak ako aj povedala komisárka Tajsenová v svojom vystúpení, e, e, rozsah chudoby zostáva pomerne veľký. Zdá sa, že e, miera sociálnej exklusie je stále vysoká v Európe, viac ako 23 To znamená, jeden z piatich Európanov vlastne trpí týmto problémom sociálnej exkluzie. Aké kroky plánuje komisia čím chce presvedčiť e, obyčajných Európov, že potrebujú viac Európy, že potrebujú Európsku úniu práve z hľadiska e, potierania chudoby a zlepšenia trhu práce Európe. Uvedomujem si, že to je pomerne ťažká otázka, komplexná, ale mohli by sme mm, si pohovoriť aspoň o určitej um, stratégii komunikácie, obzvlášť ak chceme bojovať proti narastajúcemu populizmu v Európe. Ďakujem. A teraz dáme slovo komisii, pokiaľ by ste sa mohli zhostiť odpovedi v rámci 8 minút. Pán Dombrovskis. E, ďakujem kolegovia za vaše otázky. Začnem to prvá otázkou. Ako ako to prostredie nízkych úrokových sazieb ovplyvňuje našu makroekonomickú politiku a a čo, čo nastane, ak dôjde k zmene menovej politiky. Myslím si, že e, na to už poukázala samotná Európska centrálna banka, ktorá povedala, že e, nástroje menovej politike samé o sebe nevyriešia tak, tieto problémy v ekonomike. Preto členské štáty by mali využiť tento čas výhodných úrokových sadzieb, aby e, nasadili nevyhnutné e, štrukturálne reformy. To je skutočne prvok, ktorý presadzuje e, veľmi aktívne komisia. A určite, že to je posolstvo, ktoré hlásame aj v rámci našich priorit. Ďalej k otázke posúdenia E, posúdenia smerovania daňovej politiky. Hovorili ste o tom, že došlo, došlo len k marginálnemu zlepšeniu v agregovaných rozpočtových deficitoch v eurozóne. Podľa našich prepočtov e, tie priemerné deficity, e, priemerné zníženie deficitu rozpočtov by malo byť 2% e, do konca tohto roku a 5% kumulatívne budúci rok. Takže vidíme, že e, postupne, pomaly, ale isto dochádza k znižovaniu deficitu. V podstate očakávame, že len jeden členský štát EÚ e bude mať rozpočtový deficit, ktorý bude presahovať 3 HDP. E, to znamená, e, že e, členské štáty vlastne už sa vymanujú zo, zo situácie nadmerného rozpočtového deficitu podľa nášho názoru e, e, musíme byť ostražití a to aj počiarkujeme v tomto semestri tie členské štáty, ktoré stále majú nadmerný deficit, ktorí nedokážu naplniť svoje strednodobé rozpočtové e, ciele, by mali pokračovať so svojím fiskálnym programom znižovania deficitu. A sú členské štáty, ktoré to dokázali a ktoré aj dokázali e, ponúknuť vyššiu mieru investícií a tým stimulovať ekonomický rast. Samozrejme, všetko je previazané s, e, so sociálnymi výzvami, e, pred ktorými stojí Európa. Potrebujeme také ekonomické oživenie, ktoré priniesie oživenie trhu práce a zaznamenali sme zlepšenie miery zamestnanosti. 70-percentný cieľ v rámci horizontu 2020 zdá sa byť reálny. No a tento rok v rámci európskeho semestra sme sa zamerali na inkluzívny rast e, e, takisto sme sa zamerali na e, obmedzenie chudoby, ale určite moja kolegyňa sa bude venovať práve týmto sociálnym aspektom. Ďakujem. Ehm, eh, Budem sa venovať otázke pani Tum v prvom rade a takže čísla nezamestnosti, príležitosti na zamestnania, ten cieľ, ktorý sme si stali v Európe 2020. Projekcie našich služieb ukazujú, že tých 71%, čo teraz máme. Ak budeme ďalej pokračovať a budeme robiť štrukturálne reformy, zvýšime osilie a ak členské štáty splnia svoju úlohu, tak potom môžeme mať tých 75%. To príde, ale nepríde samo od seba. Musíme spolu s členskými štátmi na tom tvrdo pracovať, najmä na oblasti príležitosti práce pre ženy. Uh, starších zamestnancov a musíme vyvinúť veľa úsilia aj pre ľudí s nízkou kvalifikáciou. Tí majú veľké problémy na trhu práce. Musíme sa postarať o to, aby sme mali aktívnu politiku trhu práce a aby dávky a sociálna ochrana boli stále kombinované s príslušnými službami a aktivačnými opatreniami tak je to naformulované aj v tých e, špecifických odporúčaniach pre konkrétne krajiny. A či to bude stačiť? Áno, máte pravdu, pani poslankyňa, pracovné miesta nevzniknú len z toho. Na to potrebujeme ešte aj makroekonomickú politiku, aj to správne prostredie, aby sme mohli investovať, aby boli naše podniky konkurencieschopné. schopné a aby vytvárali pracovné príležitosti. Takže súkromný sektor tu má obrovský priestor a musíme sa venovať aj ďalším oblastiam politiky, napríklad prehlbenie vnútorného trhu, jednotný kapitálový trh, podmienky pre podnikateľský život a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko pomôže tvorbe pracovných miest a pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a tie, e, a tie e, možnosti nadácií, máme niekoľko takýchto nadácií, ktoré sa venujú odbornej prípravy. Napríklad máme školiace stredisko v Tesalonikách, v Tyra, Tyren a jednoducho ide o to, aby sme získali údaje pre politiku a viedli politiku na základe faktov. Preto máme takéto výskumné inštitúcie, potrebujeme mať ľudí preto priamo v teréne, tých ľudí, ktorí nám pomôžu inšpirovať sa a Ide vlastne o tripartitné organizácie, sú tam zapojení aj sociálni partneri a odborníci členských štátov a myslím si, že takto sme lepšie pripravení na to, aby sme dokázali lepšie pripraviť sa v oblastiach politiky. Tieto nadácie nevytvárajú pracovné miesta, ale nám poskytujú informácie na tvorbu dobrých politík, ktoré reagujú na realitu v teréne potom tu bola otázka, či sme za minimálne sociálne štandardy v Európe. My sme za spravodlivú spoločnosť a určitú konvergencia, určitá konvergencia noriem tam patrí. A naše návrhy ktoré sa týkajú Európskeho piliera sociálnych práv. To sú práve tie oblasti, kde vedieme konzultácie aj s vami a tam to smeruje. Takže robíme tu veľa prípravných prác aby sme mohli, a počítame aj s Európskym parlamentom a správou pani Rodríguez, ktorá e, je vo výbore pre zamestnanosť. Tam sa má schváliť, potom bude v plene, to nás bude určite inšpirovať a pokiaľ ide o politiku na potieranie chudoby, tak tam treba ešte pracovať. Vieme, že je to politika, ktorá je hlavne v rukách členských štátov, ale my sa pokúšame stimulovať členské štáty v rámci semestra napríklad, ako aj cez naše európske fondy, aby sme najmenej 20 našich sociálnych fondov využili na inklúziu. To všetko súvisí s bojom proti chudobe a členské štáty prišli s programami, ktoré majú ukázať, že až 25 ich finančných prostriedkov v tejto politickej oblasti pôjde na inklúziu. Chceme, aby členské štáty sa navzájom inšpirovali cez usmernenia, výmenu osvedčených postupov a k tomu ich práve tento semester stimuluje, aké je posolstvo na ľudí, ktorí žijú v chudobe a prečo majú problémy, na čo potrebujeme Európu. My potrebujeme Európu preto, že dochádza k veľkým zmenám na celom svete, v našej spoločnosti, v našich ekonomikách, ako aj v pracovnom svete. Pracujeme na globalizácii, na technologickej revolúcii, ktorá bude viesť ďalej k evolúcii a musíme sa postarať o to, aby sme bol, stáli spoločne silne pripravení na budúcnosť, aby sme dokázali, že ten spôsob, akým je organizovaná naša spoločnosť, práca, ekonomika, že tieto zabezpečujú náš život a postúpiť podľa našich hodnôt. My musíme e, stať na našich hodnotách, na solidarite, pretože práve to je oblasti, kde Európa predstavuje pridanú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem pekne, trošku sme pretiahli čas, ale predsa len by som rád dal slovo pánovi Moskovičovi. Ja budem veľmi stručný, pretože sme už nad e, časový harmonogram. Pán Valdy zareagoval na tú otázku, ktorá tu bola. Ja sa budem uberať tým istým smerom. Pokiaľ ide o úrokové sadzby, tieto pôjdu hore. Nevieme presne, zdá sa, že sa nachádzame v takom udržateľnom prostredí, predsa len uh, úroveň uh, úrokov ide smerom momentálne dolu. A komisia však v žiadnom prípade nejako nekáže, aby sme tu povolili, pokiaľ ide o tie štruktúralne reformy alebo rozpočtovú prísnosť. Keď hovoríme o pakte rastu a stability, chcel by som pripomenúť, že pokiaľ ide o ten deficit, priemerný v európskej zóne je na úrovni 6%, bo svojho času bola, teraz je na úrovni 1,5%. Takýto sa musí stabilizovať aj v roku 2017. To znamená, keď my hovoríme o nejakých rozpočtových príspekoch, ktoré majú byť pozitívne, to nehovorí, že by sme chceli o neho povedať niečo proti paktu stability a rastu. Práve naopak, my chceme povedať, aby sa tie snahy prerozdeli medzi aj tie krajiny, ktoré ešte stále musia urobiť nejaké konsolidačné snahy, aby to završili až do konca a aby to potom aj fungovalo. Však problém je, že e, máme tu tie efekty, ktoré som už bol popísal, že by sme chceli mať väčší priestor si, niektoré krajiny ho majú a nevyužívajú, niektoré ho nemajú a potrebovali by ho, takže toto nie je v poriadku. Ďakujem pekne, pán Peca, tým sa dostávame k druhému kolu rečníkov. Každý dostane minútu a pol, ako prvý dostane slovo pani Ribiero za EPP eh, e v rámci výboru MP. Ďakujem veľmi pekne. Eh, vítam vás, pani komisári, pani komisárka. Chcem sa poďakovať komisii, pretože tu bol skutočne veľký pokrok, pokiaľ ide o prácu v rámci toho prehľadu hospodárskeho rastu. V rámci roku 2007 sa myslím si, že semestr teraz funguje lepšie. Parlament bol zaangažovaný do tohoto procesu a ten proces, pokiaľ ide o parlament, eh, od roku 2013 funguje lepšie. Teraz je tu už aj tá vyváženosť medzi tou hospodárskou a sociálnou dimenziou. Musíme pokračovať v týchto politikách, aby sme skutočne občanom dali pocit, že my si plníme našu úlohu. Oni musia mať pocit, že európske inštitúcie skutočne fungujú v tom zmysle, aby sa zlepšovali každodenný život občanov. Avšak musíme v našej práci pokračovať v tomto smerovaní. Musíme robiť všetko preto, aby tu bola vyváženosť medzi eh, určitou sociálnou dimenziou a hospodárskou dimenziou a táto vyváženosť tu musia, e, tá musí byť pocitovaná vo všetkých tých fázach toho európskeho semestra. Predovšetkým, pokiaľ ide o úroveň práce rady, musíme rade stále pripomínať, že musia jednoducho sa e, zhostiť toho svojho úsilia lepšie, pokiaľ ide o radu EPSCO. A takisto by som e, sa chcel, chcela spýtať komisie, či by mohli nás uistí o tom, že či ten dialog a kooperácia s sociálnymi partnermi na európskej ako aj národnej úrovni by mohla byť posilnená, pretože to je kľúčová podmienka na to, aby sme mali lepší politický proces. A celkom konkrétna otázka pre komu tento rok napríklad komisia sa zaviazala, že tu budú väčšie investície, pretože iba investície môžu zabezpečiť rast, ale je to určitá hranica a tá hranica musí byť jasne vnímaná ako to súvisí, napríklad čo sa udialo v Španielsku a Portugalsku, to znamená, kde je tá deliaca čiara medzi investíciami, ktoré môžeme považovať za investície a tým, čo považujeme za nadmerný, nadmernú zadlženosť. Ak investícia je kľúčová pre väčší rast, tak potom je tu tá otázka, či zadlženosť môže byť nejakým ohrozením, pokiaľ ide o ten európsky sociálny model. Ďakujem pekne, treba dodržiavať čas, pretože potom nedostanú čas všetci. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Pedro Pereira, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja chcem takisto privítať našich komisárov a pani komisárku, čo je najdôležitejšie e, a čo je najnovšie v tom návrhu, pokiaľ rok 2017, tak to je bez pochyby to odporúčanie, ktoré si vyžaduje a apeluje na moderátne umiernený politický e, fiškálny postoj. E, socialistická skupina v plnej miere podporuje túto novú orientáciu, ktorá vzýšla z Európskej komisie. My si uvedomujeme a berieme na vedomie spolutovania, ho, spolutovania ho, polutujúc, že e, sa to niektoré štáty k tomu postavili tak zdráhavo, hoci mali určitú manevrovací, určitý manevrovací priestor, pretože tie konsekvencie z toho sú veľmi veľké, pretože eurozóna, napríklad pokiaľ ide o rok 2017, v očiach komisie bude musieť pokračovať v nesprávnej hospodárskej politike, namiesto toho, aby tu bola nejaká umiernená pozitíva, expančná politika. V tom prístupe sa uberáme smerom k nejakému e, fiskálnemu zužovaniu, Takže otázka konkrétna pre komisiu, čo chcete urobiť, aby sa vytvoril širší hospodársky koncenzus, pokiaľ ide o tú expančnú fiskálnu politiku? kľúčová otázka ešte raz. Sú to pravidla. Komisia identifikovala paradox v rámci tých pravidel, ktoré e, vlastne bránia krajinám, aby tieto sa venovali správnej fiskálnej politike. Ako môžeme tú situáciu zamedziť, ako ju môžeme zastaviť. Zamýšľa komisia prijať nejaké konkrétne iniciatívy na to, aby sa zmenili pravidlá, pokiaľ ide hospodárskú politiku, tak, aby sme tu mali správnu fiskálnu politiku v rámci eurozóny. Prepačte. Ja sa rýchlo vyjadrím, pretože pokiaľ ide zamestnanosť, predovšetkým pokiaľ ide štruktúrálne reformy, a uvediem pár príklad, napríklad štruktúrálne reformy, pokiaľ ide o prácu, vidíme, že sa tu uberáme smerom k zvýšenej flexibility, takisto prekarite, takisto je to znižovanie sociálneho, sociálneho dialogu, kde sa stanovujú vlastne vyrokované e, platy. Čo si myslíte k tomuto ochudobňovaniu zamestnancov, ktorý by, ktoré by vlastne malo nastať a, inej situácii, pretože teraz máme hospodársky rast a napriek tomu klesajú platy. Takže to je negatívna špirála. Druhá reforma, ktorú ste spomenuli, pokiaľ ide o penzie, povedali ste, že treba prepojiť tie dôchodky e, z očakávanou dĺžkou života a zároveň vidíme, že čo urobíme v tejto, v tejto otázke, pokiaľ ide o dĺžku zamestnanosti až v období 50 rokov. Pokiaľ ide o E, dôchodkový systém. Predovšetkým pokiaľ ide o ženy, je tu veľká nevyváženosť. A pokiaľ ide o prístup práce, nevidím tu žiadny prístup, pokiaľ ide o tú vyváženosť práca a domáci život. A chcete zvýšiť mieru zamestnaných žien, pokiaľ ide o trh práce, musíte útočiť aj na tieto otázky a riešiť ich. A pokiaľ ide o to, čo povedala pani Tyson, hovorili ste o globalizácii. V tej správe, v tom komunike, ktoré ste uviedli, hovorili ste, že tu je 3, 3, že to je 30 miliónov pracovných príležitostí, ktoré vlastne medzinárodný obchod, export priniesol. Odvolávame sa tu na tie zamestnania, ktoré sme stratili, napríklad v takých sektoroch, pokiaľ ide o to textilný sektor, pretože to súvisí s globalizáciou. A ja mám dojem, že v Európe momentálne sa toľko sústredím na globalizáciu, kde samozrejme sú tí, ktorí z toho získavajú, ale treba povedať, že tí, ktorí z toho neprofitujú, tak tí z toho neprofitujú veľmi. Teraz vám slovo pán Bernd Luke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po nemecky a mám otázku na pani Tyson. Vy ste poukázali na program integrácie utečencov a migrantov Chcem sa spýtať, má komisia už, povedzme, asi rok už vieme, koľko ľudí s akou kvalifikáciou sem prišlo. Skúmala už komisia, ako vyzerá e, schopnosť európskych trhov práce pre týchto ľudí, ktorí majú veľmi nízku kvalifikáciu. Hovorím o tých, čo k nám prišli. To znamená, na ktorých trhoch práce v EU vidíte najväčší potenciál pre ľudí, ktorí by mohli robiť pomocné práce v stavebníctve, poľnohospodárstve, jednoduché služby a ktorí by mohli robiť nejaké jednoduché remeslá. Ak ste to skúmali, tak by ma zaujímal výsledok. Ak ste to neskúmali, tak by som chcel vedieť, prečo ste sa tým nezaoberali, pretože rozdelenie utečencov a migrantov v EÚ, ktoré nejako prebehlo minulý rok, určite nezodpovedá integračným schopnostiam trhov práce. Tam sú predsa rôzne iné podmienky, ako vznikli. Ak rozdeľovanie migrantov a utečencov neodráža schopnosti trhu práce na ich prijatie, tak sa chcem spýtať, či si komisia myslí, že je vhodné aby aj títo utečenci a migranti mohli mať požitky zo slobody pohybu, aby sa dostali tam, kde by mali možnosť nájsť si prácu. A na záver by som chcel vedieť, ako komisia, aký má komisia postoj k minimálnej mzde. Chápete to ako prekážku integrácie, alebo to skôr chápete ako ochranu pracovnej sily, najmä domácej pracovnej sily? Ďakujem. Takže dám teraz slovo priamo komisárom. Prosím, keby ste nejaké 2,5-3 minúty mali na odpoveď. Veľa otázok. Ďakujem. Zameriam, zamerám sa na tie otázky, ktoré sa týkajú fiškálneho postoja a fiškálnych pravidiel a zameriam sa aj na otázky, ktoré sa týkali investícií. Takže prvá tá otázka je fiscal stance, fiskálny postoj. Máme závery euroskupiny z júla a tie, tam bol taký neutrálny fiskálny postoj, ktorý sa chápal za primeraný. A ECOFIN sa vráti k tejto téme v januári. Takže my budeme naďalej v úzkom kontakte, pokiaľ ide o naše návrhy pre európsky semester. Pokiaľ ide o pakt stability a rastu, tak už minulý rok sme prišli s oznámením k najlepšiemu používaniu flexibility v rámci najlepšie, e, v rámci existujúceho balíka flexibility a rastu Pracujeme v rámci existujúcich pravidiel a flexibilít a vôbec nepočítame s tým, že by sme z tohto pohľadu mali novelizovať pakt stability a rastu. Chceme len zjednodušiť uplatňovanie. Napríklad nedávno sme dosiahli dohodu v otázke väčšieho využívania výdavkových e, referenčných hodnot na meranie výkonnosti členských štátov. Pokiaľ ide o investície, tak investície sú našou prioritou máme investičný plán pre Európu, hovoríme o efektívnom využívaní európskych štrukturálnych a ďalších fondov, ktoré majú k dispozícii členské štáty ale ide aj o otázku fiškálnej udržateľnosti. Aj toto treba zohľadniť. A to platí najmä pre tie členské štáty, ktoré majú nadmerný deficit a vysokú úroveň verejného dlhu. A to nezaručuje udržateľný rast, pretože nemajú udržateľné verejné financie. A práve o tomto hovoríme v tomto našom prehľade za semester hovoríme o krátkodobej potrebe rastu a dlhodobých otázkach. Potom ste sa pýtali na sociálny dialog. Áno, už od začiatku našej komisie sme kladli veľký dôraz na silnejšie zapojenie sociálnych partnerov na európskej aj vnútroštátnej úrovni do relevantných stupňov týchto politík a budeme tak aj naďalej robiť. Ďakujem, pani komisárka, ďakujem veľmi pekne Pán, eh, pán predseda, ja budem stručnejšia. Chcem sa pani Ribero poďakovať za milé slova, ako aj za to, že si parlament váži, že naša, náš semester sa stal sociálnejším a naozaj sme išli úmyselne aj týmto smerom a pracujeme aj v tejto oblasti veľmi dobre s ministrami v EPSCO. Pokiaľ ide o EPSCO, to je vec na úrovni rady medzi ministrami ktorí sedia v EPSku a tými ďalšími, ktorí sedia v ekonomických formáciách rady. Potom tu bola otázka pani Maria Rina, väčšia flexibilita alebo štrukturálne reformy. A čo to prináša? Flexibilita a pracovné podmienky a že to vedie k schudobneniu. To, čo vidíme, že prebieha veľa zmien v na troch prácoch, v spôsoboch práce, v spôsoboch spolupráce a vidíme väčšiu potrebu flexibility. Tam sa dá ísť aj ďalej, ale my si myslíme, že flexibilita na jednej strane to môže ísť do určitej miery, ale na druhej strane musíme mať aj väčšiu istotu a a ak v jednom živote pracujúceho človeka dochádza k viacerým zmenám, tak pri tomto prechode v týchto tranzitívnych okamihoch musí mať človek ponuku služieb, ktoré by mu mohli pomôcť zvládnuť tento prechod tak, aby bol prechod ľahší a neznižoval kvalitu života. Potom kombinácia súkromného a pracovného života, ste sa pýtali, hovorilo sa to o návrhu o smernici na ochranu materstva a že sa to stiahla tento návrh a že, by nemali, a že neprišli nové návrhy, ale ja spolu s pani kolegyňou Jourovou pracujem na nových návrhoch a bude to na budúci rok. Takže na budúci rok sa určite dostaneme ďalej v tejto problematike. Dôchodky a prispôsobenie dĺžke, očakávanej dĺžke života Áno, tie systémy, dôchodkové systémy musia byť udržateľnejšie a musíme na tom ešte viac pracovať, ale to nie je jediná vec, ktorú musíme robiť. Musíme sa zaoberať aj tým, či je dostatočné krytie a či sú tieto systémy majú dostatočne vysoké finančné zabezpečenie na udržanie kvality života ľudí. Ako to robiť, keď bude menej ľudí v práci? Nie, potrebujem, aby pracovalo viac ľudí, aby sme toto mohli všetko dosiahnuť. A potom tu bola otázka pána Cileho o migrantoch a utečencoch o tom som hovorila ja najmä o utečencoch. Ako viete, že tam sme posledné dva roky ich veľa prijali a že títo ľudia sa musia zaintegrovať. Mnohí utečenci tu zostanú dlho a nikomu to nepomôže, ak ich vylúčime, keďže ich musíme zahrnúť a musíme im dať šance v našej spoločnosti a šancu zaintegrovať sa na trhu práce či vieme, čo robia členské štáty, aký je presne vývoj na trhu práce. To zatiaľ nevieme podrobne, ale sledujeme to práve v nadchádzajúcom semestri, aby sme videli, ako prebieha výbor. Budeme to vedieť aj zo správy Európskeho sociálneho fondu, pretože peniaze z tohto fondu, ktoré sú zahrnuté na integráciu a zahrnutie ľudí, a na boj proti vylúčenosti sa môžu použiť aj v tejto oblasti. Čo sa má stať v členských štátoch a čo im radíme aktívne politiky práce? Musíme mať rýchle posúdenie tých ľudí, ktorí prídu, musia sa pozrieť, aké majú kvalifikácie a potom sa musí čo najrýchlejšie dohodnúť so službami štátu, ktoré sú tu príslušné, aby pomohli týmto ľuďom, aby sa títo ľudia mohli naučiť, aby mali vedomosti na európskej úrovni a to podporíme. Vy sa pýtate na minimálnu mzdu momentálne sme za minimálnu mzdu ako principiálne, ale musí byť na úrovni, ktorá je udržateľná, ktorá je naviazaná na produktivitu, konkurencieschopnosť, pretože to tiež potrebujeme. A pokiaľ ide o určenie výšky, E, minimálnej mzdy, to predsa nie je úloha komisie, to je úloha členských štátov. My musíme vytvoriť len nejaký rámec alebo pomôcť nejakými odporúčaniami. Ďakujem. Pán Ďakujem pekne veľmi stručne, pretože odpovede sme už počuli. Stručne povedané, komisia bude trvať na tom, svojom boji, pokiaľ ide o to, aby sme lepšie pochopili dôležitosť tých úvah, pokiaľ ide o rozpočtové príspevky, ktoré majú byť navýšené. Ešte raz by som chcel povedať, že tento rok vlastne sme zostali, Euroskupina zostala na výsl- úrovni výsledkov tých e, úvah, ktoré sme tu mali z minulého roka z júla, ale takisto sa uznala stanovisko komisie a vlastne ten proces, ktorý sme tu mali, budú systematické na to, aby sme dosiahli väčšinu myšlienok vzhľadom na túto problematiku. Avšak treba povedať, že momentálne sa nachádzame v takom prechodnom období e, vzhľadom na úspechy paktu stability a rastu, tu bude stále väčší počet krajín, ktoré budú mať ten manevrovací priestor a budú ho môcť využívať pozitívnym spôsobom. A týmto sa vyhneme nejakému sústredeniu sa na tie komplikované prípady niektorých krajín, ktoré by boli ojedinele, jedné, dve krajiny. Ďakujem pekne, komisári, komisárky. Ďakujem. A teraz dostane slovo náš kolega Marita Ulfskok, ktorá bude predsedať druhému, druhej polovici tohto zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne, takže to druhé kolo, druhá časť a teraz dostane slovo pani Korafan Nevenujcen za Alde. Nech sa páči, máte slovo. <laughs> Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa spýtať otázku ohľadne tých konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny, pretože keď sa pozriete na plnú mieru implementácií tých konkrétnych odporúčaní pre krajiny, napríklad rok 2012, tam sme mali iba 11 to znamená, je to veľmi nízke percentuálne vyjadrenie, ale je to ešte horšie napríklad v roku 2015, keď to je už iba na úrovni 4 plne implementovaných tých odporúčaní pre jednotlivé krajiny a 52% nebolo vôbec implementovaných a 44% bolo iba z časti implementovaných. A tu treba povedať, že tu je celá paleta vecí, ktoré vlastne spadajú do tej kategórie iba z časti implementovaných. Takže tá moja otázka je, všetci musíte byť frustrovaní z tohto, čo sa teda dá urobiť na to, aby sa zlepšil, zvrátil tento padajúci trend, aby sa to vyberalo cestou vyššieho percentuálneho vyjadrenia, pretože nikto to nebude v podstate brať e, vážne, ak sa to nezlepší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Gerike za EKR. Nech sa páči. Máte slovo. Vážení pani komisári, pani Tyson, pokiaľ ide o moju politickú skupinu, chcem povedať, že EKR podpisuje, pod, podporuje ako tretia silná skupina v parlamente ten trojuholník reforiem a zodpovedných e, verejných výdavkov. Už ste to vlastne aj dosť detailne prezentoval. Dovolte mi teraz dve otázky. Ten, kto sa v Európe obhliadne, tak zistí, že na veľa miestach sa zastavujú štruktúralne reformy, e, niekde sa vôbec ani s týmto nezačalo. Je to nejaký dobrý základ na to, aby sa už teraz hovoril o rozšírení EFSI, alebo ide tu skôr o to, aby sa národné vlády vlastne e, sprostili takéhoto reformného tlaku. Nie je to kontraproduktívne. Po druhé, vlastne to vami naskicovaný, ten vami naskycovaný koncept je vôbec reálny. Napríklad Taliansko potrebuje potrebné peniaze, ale reformy boli v referende zamietnuté. Aj Francúzsko v podstate, e, treba povedať, že momentálne nie je pripravené na reformy komisia má snad nejaký plán B v prípade, že tie myšlienky zo správy piatich predsedov Európskej hospodárskej správy zlyhajú tieto myšlienky a to sa týka napríklad aj správy Ferovštát, ktorá očakáva ešte oveľa hlbšie zásahy do suverenity a hospodárskej kompetencii sociálnych štátov. Ďakujem pekne. <coughs> Miguel Diega za GUE. Máte slovo. Tri minúty, pretože budete hovoriť za dva výbory. Došlo tu trošku e, k zmetku. Ako viete, v Portugalsku vzhľadom na e, e, zmenu v politickej rovnováhe na pôde vlády vlastne v Portugalsku sa dialo všetko opačné než odporúčania. Zvyš, zvyšila sa minimálna mzda, znížila sa e, vlastne e, tá fiskálna podpora na trhu práce a definícia paradoxne sa znížil, ekonomika rástla, prečila vyhliadky MMF aj vládnych vyhliadok, takže e, portugalská ekonomika je na tom e, dobré. Sice ten, ten rast je slabý, krehký, Celkovo vzaté zdá sa, že ten ekonomický rast vedú stimulované exporty a, a potom zvýšenie e, výdavkov a potom 150 miliónov e, je v mínuse e, investície, čiže klesli, klesli investície o 3,5 A našťastie v treťom kvartáli tohto roku nedošlo k ďalšiemu prepadu, sa to vyrovnalo. Ako to teda e, popísať? E, stav na kapitálovom trhu, Junckerov plán, štrukturálne reformy, to všetko e, je súčasťou receptu, ktorý sa uplatňuje už 10 rokov a nepoviedol k žiadnemu zlepšeniu portugalskej ekonomiky. Ďalší aspekt súvisiaci s so nezamestnanosťou. Máme 30-percentnú nezamestnanosť mladých. Čo sa núka pre tento problém. Veď všetky štrukturálne reformy, ktoré sa uplatňujú v Európe, nepriniesli nejaké skvelé výsledky mladí ľudia, mladí ľudia, ktorí vstupujú na trh práce, sú veľmi vystavení riziku prepadu do chudoby. 20 e, už žije pod hranicou chudoby. A musíme si uvedomiť, že e, je veľmi veľa aj iných vekových skupín, ktorý balancuje na tejto hrane chudoby. Zdá sa, že tie štruktúralne reformy neprinášajú zlepšenie. Kto bude ďalší? Pán komisár Dobrovskis. Takže začnem tou prvou otázkou, ktorá sa týka implementácie e, e, odporúčaní, e, odporúčaní definovaných na jednotlivé členské štáty. No, zdá sa, že je pomerne slabá úroveň implementácie práve takýchto odporúčaní adresovaných e, konkrétne na e, ten či oný členský štát. Ako to zlepšiť? Nož jedine dialogom s členskými štátmi, so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane sociálnych dialog, to, čo stále zdôzorujeme, ide o odporúčania, ktoré sú adresné pre, tie, či ktoré, pre jednotlivé členské štáty. To sú odporúčania, to nie sú príkazy, veď má byť aj e, snahou členského štátu, aby e, si zlepšili ekonomickú situáciu, a teda aj sociálnu situáciu. Preto je v záujme aj členského štátu, aby uplatňovali tieto odporúčania. a Komisia rada pritom pomôže. Ďalšie nástroje, ktoré môžu byť nápomocné pre členské štáty, je e, efektívnejšie využitie štrukturálnych a investičných fondov EÚ, e, vrátanie Európskeho sociálneho fondu samozrejme a takisto aj vo väčšej miere využívať technickú pomoc zo strany komisie práve pri implementácii týchto odporúčaní a podporovať Ehm, štrukturálne reformy. Ďalej, k vašej otázke priorít ekonomickej politiky, investície, štrukturálne reformy a e, fiskálne zodpovedné e, po, rozpočtové politiky a reformné snaženie v mnohých členských štátoch. V skutku takéto reformné snahy by mali byť akcelerované predovšetkým e, v tých krajinách, ako je Taliansko alebo Francúzsko. Nehovorím, e, že e, sa neudiali žiadne reformné kroky. Práve naopak, udiali sa určité reformy na troch práce. Otvorila sa, otvoril sa priestor určitým profesiám a takisto zvyšila sa efektívnosť trhu služieb ale ako viete, referendum eh, jednoducho eh, zastavilo ďalšie reformné kroky, ale aj v tých zmienených krajinách k určitým reformným krokom došlo. Eh, Európska komisia plánuje publikovať tzv. Bielu knihu komisie v marci, v ktorej bude navrhovať E, cestu e, do budúcnosti. Mm, to znamená druhá, e, druhá fáza tej správy piatich predsedov, pretože v podstate, čo sa týka opatrení v rámci prvej fázy viac menej, to už je realizované. Takže existuje fiskálna rada, tá už funguje, pracuje, potom spolupráca bankovej únie, snahy v oblasti znižovania rizika, ďalej e, Európska, Európsky mechanizmus ochrany úspor, e, e, to tiež je už schválené na úrovni kolegia. Ďalej tu zarezonovala požiadavka Portugalska. E, verejný dlh je na úrovni 130 HDP, čiže je tam nevyhnutná e, veľmi dôsledná e, obozretnosť. Zdá sa, že dosiahne Portugalsko 2,7-percentný deficit HDP v roku 2016 a budúci rok by to malo klesnúť na 2,2 čo sa týka e, štruktúrálnej reformy, tam skutočne neboli dosiahnuté tie celé stanovené radou, preto e, Portugalsko je na hrane nesplnenia týchto cieľov. Čo sa týka miery rastu, došlo tam k určitému spomaleniu to, tento rok v porovnaní s minulým rokom a e, miera rastu je výrazne pod úrovňou európskeho priemeru. Komisárka Tyson, máte slovo. Ehm, Na mnohé otázky sa už odpovedalo. Ja by som povedala niečo k Portugalsku. V Portugalsku je nezamestnanosť vyššia ako priemer, ale to je z októbra 2015, tam bola 10,8%, a minulý rok to bolo vyše 12. Nezamestnanosť mládeže je tiež vyššia ako priemer, ale je 28,9% v oktobri tohto roku a, predminulý, a minulý rok bola vyše 32%, čiže klesá to súvisí aj s emigráciou, ako sa hovorilo a možno, že určite to E, niečo spravilo pri znižovaní čísiel nezamestnanosti mládeže, ako ste povedali, ale nie všetko. To znamená, že sú tu určite aj iné opatrenia, dlhšie študijné obdobie, upskilling a vidíme aj to, že napríklad viac ako 40 tisíc mladých ľudí sa zúčastnilo na akciách, na opatreniach v rámci uh, E, garancie mládeže a ďalších iniciatív na znižovanie nezamestnanosti mládeže. Samozrejme, že tu treba ešte pracovať. Nemôžeme byť spokojní s nezamestnanosťou mládeže 28 ani tým, že v Európe to je nad 20 Musíme na tom ešte pracovať. Ďakujem. Komisár Miskovici. V stručnosti, pokiaľ ide o Portugalsko, chcem povedať, že je pravda, že sme si mysleli, že Portugalsko bolo v riziku, že nebudú plňať tie pravidlá. Naznačil to pán Dombrovský, ale predsa len takisto sme povedali, že sú lepšie umiestnené, pokiaľ ide o tú heterogénnu kategóriu a že tie čísla, ktoré boli, ak sa tieto potvrdia, tak e, nebude potrebné nejaké dodatočné opatrenia robiť, hoci, ako to vlastne bolo povedané, e, tá snaha štruktúrálna nie je až taká, ako by sme boli chceli. To znamená, treba na jednej strane pokračovať v tom úsilí, na druhej strane vyslať aj pozbudivé signály voči Portugalsku. Ďakujem. Ďakujem. Štvrté kolo, 1 e, minúta 30 pre každého z rečníkov. Pani Stanoka, ktorá je za zelených. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať k e, pani komisárke a komisárovi za odprezentovanie určitých pozitívnych výsledkov. Čiže krok za kročikom sa situácia zlepšuje na trhu práce, ale najchudobnejšie regióny, a ja zastupujem taký región, e, tí e, e, majú najmenej z tých prínosov rastu a skutočne zaznamenáme práve nárast chudoby a nie ekonomické oživenie. No a aké teda opatrenia majú byť prijaté? Eh, eh, nič, nie je tam nič nové. Eh, tie tradičné veci medzi odporúčaniami je tam niečo špecifické, modernizácia štátu, sociálneho štátu, aby sa situácia zlepšila. To znamená, že sociálne príspevky by mali byť tak nízke, že to príjme je ľudí, aby začali sa správať inak. Ja mám jednu otázku pre kemisárku Tyson, keďže nedala vyčerpávajúcu odpoveď e, položenú e, našim spravodajcom ohľadom minimálnych sociálnych štandardov. Teda moja otázka je takáto. Kedy komisia predloží Európsku rámcovú smernicu o minimálnom príjme? Pani Agia, FTD. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, prítomným zástupcom komisie. Chcem sa poďakovať e, kolegovi Gerekovi, ktorý hovoril o Taliansku a aj o e, e, výsledkoch referenda minulý nedelu. 60 nášho obyvateľstva sa rozhodlo schrániť ústavu. E, táto ústava týchto 6 dekád chránila našu solidaritu, našu pevnosť. Chcem sa im za to poďakovať v Taliansku bola potvrdená silná vôľa. Môžeme hovoriť teda o stabilite, e, keď práve občania sa môžu takto vyjadriť svojim hlasovaním. Komisia e, je zrejme, že ľahko sa tu o veciach rozpráva, ale e, to, čo ste dnes večer povedali, a práve tým 22 miliónom občanom EÚ, ktorí žijú pod hranicou chudoby a sú vystavení exkluzii. Skúste im vysvetliť ten fantastický európsky projekt, kde žijú šťastní ľudia, kde e, ekonomika e, sa oživuje. No, chcela by som vedieť, e, ako to budete vykladať práve týmto občanom. Skutočne Skutočne by si to žiadalo veľkú odvahu práve e, hovoriť s takýmito ľuďmi. E, mnohí by sa veľmi čudovali, keby vás počuli e, mali by ste sa veľmi triezvo pozrieť na reálny svet. Potrebujete prezentovať recepty, ktoré sú udržateľné, ktoré sú reálne a dokážu riešiť problémy Európy. Jeden zo štyroch Európanov žije v chudobe ďalší zástupca FTD. Nemám čas na detaily, ale zdá sa, že komisia si uvedomila neprimeranú nerovnováhu v eurooblasti, veď obchodná bilancia nadbytok Nemecka je bezprecedentná. To isté platí aj pre Holandsko čiže 0,5 50 miliard, e, to, bolo, e, to vysí vo vzduchu. Ne, krajiny ako Holandsko a Nemecko to nechcú akceptovať zo, zo zjavných politických dôvodov. E, z technického rozpočtového hľadiska treba uvedomiť, že prebytok je čosi s čím, čo treba dobre spravovať. Musíme byť trošku proaktívnejší v tejto veci. Neviem teda, do akej miery môže verejne sa komisia k niečomu zaviazať, keďže Nemecko s tým nesúhlasí a vlastne udržiava túto nevyváženosť e, a nebolo by dobre spustiť nejaké konanie za neprimeranú nerovnováhu. Možno komisia by poprvýkrát verejne sa vyjadrila k tomuto nadbytku v obchodnej bilancii a v podstate to spôsobuje, vyvoláva to nestabilitu v eurozóne, ovplyvňuje to nepriaznivo našu menu a e, je dobré, keby komisia sa k tomu nejako postavila. Sven Gold. Ďakujem za slovo. Je priam tragické, počúvať vaše vyjadrenia. Viete, tie odporúčania, ktoré ste formulovali a adresovali členským štátom aj v kontekste e, správy o, e, o výročnej správy o raste, to všetko má e, zaujímavý obsah, ale v rámci tých odporúčaniach adresovaným členským štátom tam bolo vypustené e, tie udržateľné nástroje, to je také novum oproti minulým rokom, ale teda k tomu tragickému. Pán Hökmark upozornil na veľmi malý e, pokrok dosiahnutý a predsa je nejaké stanovisko kmenovej politiky. Zdá sa, že e, sa bojíte povedať, rea, aký je reálne, zl, reálne zlá implementácia. Čo sa týka implementácia tých odporúčaní adresovaných členským štátom, sa zhoršilo. Zhoršilo ešte E, navyše k tomu, k tomu zlému stavu v roku 2012 e, či 2013. A pán komisár Domrovský, to je e, veľmi zlé a to je predovšetkým zlé kvôli tomu, že to hatí ďalší pokrok. Veľmi smelo ste sa vyjadrili k k situácii rozpočtovej, v rozpočtovej politike ale pýtam sa, čo chcete urobiť e, v prospech toho, aby členské štáty konali, aby sa zlepšila tá implementácia odporúčania. Ešte jedna otázka. Chcel by som solidnú odpoveď na otázku pána Hekmarka, ktorý sa pýtal, aké sú tie vítané zlepšenia v zmysle vašich makromodelov Zdá sa, že je len hre veľmi nákladná politika ECB. Mohli by ste nám dať nejaké údaje, detálne údaje, koľko e, z tých prínosov je výsledok politiky ECB a nie tak e, iných opatrení. Prosíme o poskytnutie konkrétnych dát. E, pán rečník, poprosíme vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas, pretože inak nestíhame. Pani Barbara Kappel. Ďakujem za slovo. Ja e, skutočne dodržím ten vyhradený čas. Mám dve otázky pre komisára Domrovskisa, čo sa týka štrukturálnej reformy a čo sa týka presadzovania alebo zvyšovania investícií. To znamená ten zlatý trojuholník hospodárskej politiky. Pán komisár, vy ste povedali, že už zo pár rokov zažívame veľmi mierny ekonomický rast znižuje sa nezamestnanosť, znižuje sa zadlženosť a že rozpočtový deficit je e, okolo alebo pod úrovňou 2% a sa znižuje zadlženosť. E, to e, vlastne aj potvrdzuje prognoza z jesene komisie, no ale toto nestačí jeden z dôležitých faktorov, ak hovoríme o oživovaní e, ekonomiky, tam je veľmi dôležitá menová politika ECB, predovšetkým mimoriadne nízke úrokové sadzby. Mnohí experti tvrdia, že menová politika Európskej e, centrálnej banky vedie k tomu, že členské štáty EÚ EU E, nie sú natoľko motivované púšťať sa do štruktúrálnych reforiem, pretože e, sa bažia v tej e, nízkej úrokovej sadzbe a v podstate aj výsledky, výsledky z minulého týždňa ohľadom uplatnenia jednoročných dlhopisov to poukazovali. Druhá, druhá otázka vieme, že banky sú najdôležitejším poskytovateľom peňazí pre podnikateľský sektor. Ja sa teda pýtam, ako uvažujete o čiastočnej znárodnení tretej najvyššej talianskej banky Almonde. Ďakujem. Eh, Dávam vám slovo, pán podpredseda Dombrovskis. Ďakujem za tieto otázky. Tak poďme k týmto konkrétnym odporúčaniam pre krajiny a ich realizáciu. Je to aj záujem komisie a snažil som sa ukázať niekoľko smerov možností, ako pracujeme s členskými štátmi na zlepšení. Hovoril som aj o koordinovaní lepšieho využívania dostupných fondov EÚ, Európskeho sociálneho fondu, technickej pomoci, aby sme riešili E, konkrétne odporúčania pre krajiny a tie reformy, ktoré sú tam navrhnuté. A taktiež spolupracujeme s členskými štátmi na príprave národných reformných programov, tak aby boli inkluzívnejšie, aby boli sociálni partnery do nich viac zapojení a tým sa zvyšuje znalosť tých problémov a môžeme mať istotu, že národné reformné programy ich lepšie odrážajú a že nie sú výstupom len jedného ministerstva, ale predstavujú komplexné politiky. Teraz relevantné údaje, to bola ďalšia otázka. To je otázka skôr na expertov a tí poskytnú tie údaje, na ktorých stoja naše ekonomické analýzy. Teraz obchodný prebytok Nemecka. Nesúhlasím s tým, že je to niečo nové. Je to niečo, o čom komisia už vie dávno a rieši niekoľko rokov. Ten prebytok sa chápe ako makroekonomická nerovnováha a preto aj Nemecko aj Holandsko budú mať nerovnováhu a preto máme odporúčania ktoré by mali túto nerovnováhu riešiť pre obe krajiny. Potom ECB a menová politika. V prvom rade treba pripomenúť, že menová politika ECB rieši infláciu. Je zameraná na infláciu, ktorá je pod 2 a preto je takáto menová politika, a my ako komisia nemôžeme tieto rozhodnutia veľmi komentovať, lebo musíme akceptovať nezávislosť ECB. Ale v každom prípade vidíme, že je to teraz jeden z faktorov, ktorý stimuluje ekonomiku, ale členské štáty to musia využiť tento čas rozumne na štrukturálne reformy, potrebné štrukturálne reformy. Pokiaľ ide o situáciu v bankovom sektore, v talianskom bankovom sektore, tak samozrejme sme v úzkom kontakte s talianskými orgánmi a riešime s nimi rôzne možné riešenia v rámci nášho právneho rámca, ale nevyjadrujeme sa ku konkrétnostiam. Ďakujem. Teraz pani komisárka Tysen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Povedala by som ešte niečo k problematike chudoby. Keď si pozrieme situáciu v Európe, tak vidíme veľkú divergenciu v oblasti chudoby. Úroveň chudoby a je v rozpetí o 13 v najlepších členských štátoch, po 41 v najhorších členských štátoch priemer je 23,7%, ale samozrejme všetky tieto percentá, pokiaľ budú plus, hovoríme stále o veľkých množstvách, pretože za každým percentom sú ľudia a tam ide o veľký počet osôb. Čo robíme v Európe? Máme naše ciele v Európe 2020. Vieme, že počas krízy od roku 2009 do 2012 rastli údaje o chudabe a teraz konečne vidíme ich pokles ale ešte stále nie sme na úrovni roku 2008, najnižšieho bodu roku 2008. A to je ten cieľ, čo máme v, roku, v pláne do 2020 a to nechceme znížiť. Chceme pomôcť Európe vytvoriť okolnosti, podmienky, uh, a preto máme na to aj naše európske fondy, Európsky sociálny fond a ďalšie. A určite sa spravodajkyňa e, a správkyňa fondu pamätá na ťažký boj, ktorý sme tu hovorili pani Morešartie, bojovali boj o 20% na integráciu máme aj odporúčania, e, špecifické odporúčania na potlačanie chudoby pre, štát, pre členské štáty. Podporujeme členské štáty vo vypracovaní primerárnych úrovní minimálneho príjmu. Pracujeme na európskej sieti minimálneho e, príjmu a chcem povedať, že v prvom rade je e, politika na potlačanie chudoby politikov, ktorá je zodpovednosťou členských štátov. My môžeme stať po boku členských štátov a pomáhať im, ale nie je to tak, že Európa rieši všetky problémy. Máme rôzne sociálne politiky, máme sociálne zabezpečenie, a sú veci, ktoré nemôžeme harmonizovať. Môžeme prísť s rôznymi pravidlami o minimálnych mzdách, príjmoch a tak ďalej, ale toto všetko je politika členských štátov. To je ich právomoc a my nemôžeme riešiť tieto veci. Darmo sa ukazuje prstom na Európu. Európa to teraz nerieši. Tu potrebujeme spoluprácu všetkých členských štátov. Len spolu to dokážeme vyriešiť a komisia bude pracovať na tom, aby stimulovala členské štáty čo najviac, aby ich podporovala aj v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz pán komisár Moskovici. Ja neviem ani presne, čo by som mohol dodať v rámci toho, čo povedali kolegovia, takže nemám čo povedať. Takže tým sa dostávame k piatému kolu. Uh, takže teraz dostanú slovo ďalší rečníci. Pán Lenárs, nech sa páči, ste tu za EPP, pýtajte sa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručný, veľa toho už odznelo dve veci konkrétne. Prvá, zamestnanosť mladých, ako povedala pani komisárka, 4 milióny, viac než 4 milióny mladých nezamestnaných máme. Situácia je neakceptovateľná. Nemôžeme hovoriť o stratenej generácii mladých ľudí. Všimol som si v rámci tej správy o raste 2017, že komisia má novú iniciatívu pripravenú Zaujíma ma, či ju viete trochu prezentovať a aké ponaučenia z tej implementácie garancie a iniciatívy pre mladých môžeme zapracovať v rámci novej iniciatívy, pretože mám pocit, že ten boj proti nezamestnanosti mladých sa musí zvládať na úrovni členských štátov prostredníctvom štruktúrálnych reforiem za pomoci európskej úrovne. A druhá vec, od mladých k starým, pokiaľ ide o dôchodky, Máme zelenú knihu, máme bielu knihu o dôchodkoch, ktoré sme pripravili ďalší dokument o penziách. Myslím, že toho máme dosť. E, dosť rezolútne sme povedalo, že penzie musia byť udržateľné a adekvátne. Musíme investovať aj do druhého piliera, dodatkový systém penzíny. Takých máme iba málo a mňa zaujíma, ako komisia na európskej úrovni môže vytvoriť viac takýchto e, príspevkov v rámci druhého piliera na európskej úrovni zo zamestnania. Ďakujem, pán Balc. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja budem stručný. Mám prečítanú štúdiu, ktorú som si prečítal o trvom hospodárstve, kde sa hovorí o demografických e, vplyvoch, ktoré majú vplyv aj na členské štáty a členské štáty e, majú veľké dlhy skryté a tieto sa navýšia tým, že sa slúbujú veľké penzie a takisto aj zastarané sociálne systémy máme a takisto sú to aj výdavky napríklad pokiaľ ide o členskú situáciu, ktorá nemôže byť započítaná do toho alebo nebola započítaná do toho. Napríklad môj vlastný štát Nemecko už od roku 2020 bude mať enormné výdavky, ktoré vlastne zadlženosť zvyhnú až na 19%, pokiaľ je Luxembursko, tam tie explicitné a implicitné dlhy budú na úrovni viac než 100%. Momentálne sú tu explicitné dlhy na úrovni 22%. Aj Holandsko sa posunie veľmi vysoko. Komisia pravidelne s tým správami poukáža, pokazuje na viaceré výpočty a takisto poukazuje na rovnaké výsledky. Takže na tomto pozadí by som sa chcel spýtať, vzhľadom na tú očakávanú, očakávaný vývoj zadlženia, pokiaľ ide o tých dobrých e, žiakov, hráčov, štáty, Nemali by sme sa už teraz pripravovať na to demografické vplyvy negatívne, nemali by sme už teraz robiť reformy, predovšetkým pokiaľ ide o penzijný systém, pokiaľ ide o vytvorenie dodatočných finančných takých e, brzdiacich zón. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Rodríguez za SND, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som bola spravodajkyňa za minuloročný, minuloročnú správu o vývine hospodárskom. Je tu súvis, pokiaľ ide o tie odporúčania strany Európskeho parlamentu a tým novým balíčkom správy o raste, ktorú prezentuje komisia. Keď hovoríme o politickom mixe, kde sa sústredíme na investície, keď hovoríme o tie možné e, reformy, ale ja by som sa chcela sústrediť predovšetkým na odporúčania týkajúce sa eurozóny, pretože my ma, sme presvedčení, že skutočnosť, keď obhajujeme tie vlastné diskusie o fiskálnej pozícii, už to je vlastne pokrok. To znamená, že euroskupina to zobrala do úvahy na vedomie. Eurozóna ako samotná sa berie ako hospodárska súcnosť. Takže moja otázka je nasledovná. Nakoľko sme takáto hospodárska súcnosť organizmus, musíme zorganizovať ďalšiu diskusiu o tom, ako môžeme opätovne nastoliť virtuálny e, cyklus v rámci eurozóny. To znamená, že bude mať pokrok a zároveň aj splnenie hospodárskych, fiskálnych a sociálnych cieľov. Ja si myslím, že to všetko je možné za predpokladu, že sa budeme sústrediť na hospodárske sociálne konvergencie smerom nahor, že budeme vytvárať príležitosti pre členské štáty, aby investovali, znížime sociálne nezrovnalosti a tý, toto všetko nastolí väčšiu mieru rastu naprieč eurozónou a takýmto spôsobom zjednodušíme tú fiskálnu konsolidáciu. Toto by mali byť e, vlastne tie plusy nášho snaženia. Sú tu podmienky, ktoré treba splniť na to, aby sa to mohlo udiať, musia mať členské štáty prostriedky na to, aby mohli investovať. A tieto nemajú. Uh, Pán Dombrovskis, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o tú otázku implicitného zadlženia v kontexte demografického vývinu. Áno, ide tu o niečo, čo treba brať do úvahy, predovšetkým pokiaľ ide o dlhodobú držateľnosť našich sociálnych, penzijných a zdravotníckých systémov. A ide tu o niečo, čo vlastne riešime už v rámci európskeho semestra prostredníctvom našich špecifických odporúčení pre jednotlivé krajiny, napríklad prostredníctvom prepojenia penzijného veku, dôchodkového veku s predpokladanou dĺžkou života a ďalšími reformami, ktoré majú vlastne zlepšiť dlhodobú udržateľnosť našich systémov a vlastne Čím skôr sa vysporiadame s týmito problémami, tým menej úprav a modifikácií budeme potrebovať, pretože týmto vlastne neumožníme tým tendenciám, aby sa navršili a zamedzíme nejakému prudkému, prudkému šoku. Takže je to skutočne niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť a musíme sa na to včasne pripraviť. Potom, pokiaľ ide o otázku euro oblasti eurozóny a tých odporúčaní, ktoré sa aj týkajú, priority e, konvergencie smerom nahor a znižovania sociálnych nezrovnalostí, to je samozrejme v súlade s tým, čo komisia rieši a ako kľúčové priority a obavy, tá konvergencia z dola nahor sa netýka iba európskeho semestra, e, je to obsiahnuté aj v našom návrhu, pokiaľ ide o završenie hospodárskej a menovej únie a budeme sa tejto problematike venovať aj v rámci druhej fázy e, správy piatich predsedov. Je to takisto niečo, čo sme explicitne si stanovili ako prioritu od začiatku mandátu tejto komisie a zníženie sociálnych e, rozdielov bude takisto niečo, čo budeme venovať pozornosť v rámci tohto ročného európskeho semestra a je to takisto zohľadnené aj v rámci tej správy o výročnom raste. Ďakujem pekne pani komisárka Tajsenová. Ďakujem pekne. Veľmi stručne, pokiaľ ide tú iniciatívu mladých, a spýtal sa to kolega Lenárc. Nuž, my sme pred pár dňami navrhli, niečo, pretože sme mali pocit, že treba robiť niečo pre mladých ľudí, pretože je tu pocit, že táto mladá generácia bola opustená a nechceme im uprieť nejaké možnosti, ktoré si zaslúžia. A tá otázka je, že či iniciatíva zamestnanosti mladých skutočne priniesla nejaké ovocie. Videli sme, že nezamestnanosť mladých klesla. Hovoríme tu však o štruktúrálnych reformách Takže uvidíme výsledky až v najbližšom období budúcnosti. Predsa len treba investovať viac do tejto oblasti a preto v tom navrhovanom rozpočte a súčasť toho už vlastne bola aj schválená zo strany Európskeho parlamentu, preto sme navrhli taký návrh, kde by mať 1 miliardu eur, ktoré majú byť dodané do tejto iniciatívy navyše, aby to potom ešte mohlo byť doplnené ďalšou miliardou aby tie členské štáty, ktoré majú veľkú nezamestnanosť mladých ľudí, mohli v takejto podobe poberať určitú finančnú podporu. Ďalšie oblasti, ktorým sa vedeme v oblasti vzdelávania a školenia, spustili sme náš program pre zručnosti, máme aj konkrétny návrh, pokiaľ ide o e, vzdelávanie technického charakteru, e, duálneho typu, Chceme robiť všetko preto, aby mladí ľudia mohli využívať mobilitu, to znamená poby, pohyb a aj cezhranične sa zamestnávať. Chceme vytvoriť a posilniť Erasmus Plus a Erasmus Pro, aby tí ľudia, ktorí sa technicky vzdelávajú, dodatočne, aby mali možnosť využívať tieto programy dlhšie obdobie. Momentálne je to iba jeden mesiac, ale chcem, aby mladí ľudia mali možnosť ísť do zahraničia na 6 mesiacov až roka. Pokiaľ ide o solidaritu, to je takisto súčasťou týchto návrhov, pretože to bolo prezentované tento týždeň. Sú tu, je to, vychádza to z toho dobrovoľného princípu, kde mladí ľudia majú možnosť, ak sú motivovaní, urobiť niečo v tejto oblasti a realizovať svoju potenciál zahraničí. Mladí ľudia takto dostanú možnosti aj pre svoju budúcnosť, pretože častokrát mladí ľudia postradajú práve tú prvú profesnú skúsenosť a toto môžu nadobudnúť prostredníctvom takejto dobrovoľnej práce, môžu si osvojiť cudzí jazyk, môžu si osvojiť zručnosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie práce, takisto sociálne zručnosti, čo sa dená osvojiť si na univerzite alebo na škole a takýmto spôsobom vlastne získajú to kľúčové profesionálne, čo potrebujú pre svoju skúsenosť. A pokiaľ ide o tú otázku týkajúcu sa dôchodkov, to už bolo spomenuté, treba vytvoriť druhý a tretí pilier musíme sa sústrediť na ten druhý pilier a robiť všetko preto, aby to bolo čo možno najpozitívnejšie. Ďakujem pekne. A teraz ešte pár slov. Prepačte, teraz pár slov, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Rodriguez, na to zareagujem. To, čo môžeme teraz povedať, že sú tu určité medzinárodné organizmy, ako napríklad G20 alebo Medzinárodný menový fond, ktoré si myslia, že otázka rastu je veľmi slabá, v ktorej sa momentálne nachádza Európska únia a preto je veľmi dôležité spustiť všetky tie motory našeho rastu, aby tieto fungovali. Pokiaľ ide o menovú politiku, tam treba povedať, že sme zaznamenali určitý pokrok, hoci tie posledné úpravy nemôžeme, nemôžeme vnímať ako dostatočné. Pokiaľ ide o Junckerov plán pre investície, tento bol takisto predlžený a spustený vlastne s reformou EFSI, to je 100 miliard eur do roku 2020. Hovorili sme to o štruktúrálnych reformách, ktoré teraz musia ešte ďalej posunúť také oblasti ako vzdelávanie a posilniť vlastne personálny kapitál. Pokiaľ ide o reformy rozpočtové, tu treba povedať následovné. Poprvé, rozpočtová konsolidácia, táto priniesla konkrétne výsledky pokiaľ ide o tie príspevky rozpočtové, tie sú momentálne na neutrálnej úrovni. Treba však, e, ak chceme maximalizovať potenciál rastu európskeho, musíme takisto mať aj príspevky rozpočtové, ktoré budú pozitívne. Hovorili sme tu na úrovni 0,5 Treba povedať, že komisia v tejto oblasti urobila dosť, odkedy sa táto téma nastolila. Musíme robiť všetko preto na to, aby sme tu mali určitý rozpočtový stimul, ktorý bude kolektívneho charakteru a takýmto spôsobom vyriešiť tie nezrovnalosti a nevyváženosti, divergencie, ktoré tu máme, pretože cieľom našej e, monetárnej politiky je konvergencia. To znamená, máme tu diskusiu na úrovni euroskupiny, ktorú považujeme za povzbudivú, na to, aby sme odobrili vlastne tento prístup. A teraz bude treba rozvinúť už iba tie závery z toho. Myslím si, že na konferencii tlačovej, ktorú sme mali na konci tej euroskupiny. Nachádzame sa v tej prechodnej fáze a tento prechod zaznamenáva nové smerovanie hospodárskej politiky, ktorú tu vidíme. Ďakujem. Ak dovolíte, ešte dám e, poslednú minútu pani Morášatie. Hovorili sme predsa o sociálnom fonde. Merci infiniment, euh, madame. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ospravedlňujem sa veľmi našim komisárom, pani komisárke. E, zadržala nás rokovanie na úrovni predsedníctva Európskeho parlamentu. To je vlastne dôvod, prečo ja meškám, ale to nie je, pretože by som nemala záujem participovať na tejto diskusii. Vrátim sa k tej zdieľanej ochote bojovať spolu proti tým rozdielom sociálnym, prácou, integráciou profesionálnou. Vidíme, že v súčasnosti na jednej strane musíme čeliť tej nezamestnanosti mladých, aby sme ich vôbec mohli integrovať do, na trhu práce, ale na druhej strane musíme venovať pozornosť aj tým krehkým e, častiam spoločnosti ako ženy, ktoré vlastne prichádzajú o pracovné príležitosti a musíme čo možno najrychlejšie reagovať na tie potreby, ktoré majú podniky samotné. Avšak nepovedie nás toto k tomu, že budeme musieť zmeniť alebo pomôcť členským štátom v tom zmysle, aby oni zmenili tú koncepciu vzdelávania, už stále máme zastaraný spôsob vzdelávania. Máme tu ľudí vysokoškolsky vzdelaných a na dosiahnutie diplomu treba veľký a dlhý čas. Nemali by sme tu preuznávať zájomne určité kompetencie a zručnosti, ktoré by umožnili väčšiu mobilitu, rýchlejšie prispôsobenie sa potrebám podnikov a mobilitu, ktorá by bola posilnená. To by bolo obohatenie vlastne aj tých životopisov, tým, že by sa takto preuznávali tie získané zručnosti mimo pracovného oboru. A teraz sa vrátim k tomu, čo povedala aj pani komisárka Tajsenová, pokiaľ ide o tých dobrovoľníkov v rámci tých e, skupín Solidarity. Ja si myslím, že musíme tie zručnosti, ktoré získali, musia byť uznané a myslím, že to sa týka aj toho, tej oblasti žien, ktoré sa napríklad e, angažovali vo viacerých asociáciách. Treba jednoducho na základe týchto zručností integrovať do pracovnej spoločnosti na základe uznania týchto zručností. Musíme sa zaktivizovať v týchto oblastiach a myslím si, že e, toto je kľúčové. Ďakujem veľmi pekne. Thank you all. Ďakujem vám všetkým za vaše otázky a samozrejme aj za odpovede nie sme v takejto zostave naposledy. Chcem sa poďakovať komisii, podpredsedovi komisie Dombrovský Dombro, Dombrovskiskovi a, a pani e, komisárke Tyson aj e, pánovi e, Moskovičimu. No, bola to veľmi zaujímavá diskusia, žiadne horúce novinky, ale fakty, čísla, a mnoho eh, aj eh, veľmi silných argumentov zo strany poslancov.